Presidente. Che Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta... Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom plenárnom zasadnutí. Zápisnica z včerajšieho plenárneho zasadnutia bola distribuovaná. Má niekto nejaké poznámky? Ak tomu tak nie je, tak budeme túto zápisnicu považovať za schválenú. A teraz podľa programu sa budeme venovať bodu vyhlásenia Rady a komisie o Swifte. A i hneď dávam slovo pánovi Lópezovi Garidovi v zastúpení rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, hovorí pán López Garido po taliansky a pokračuje po španielsky. Dámy a páni poslanci, pani komisárka Malstromová, 24. marca tohto roku Európska komisia prijala odporúčanie pre radu na povolenie otvorenia rokovaní medzi EÚ a USA, aby sa dosiahla dohoda, kde by E, malo ministerstvo financí USA k dispozícii údaje na boj proti terorizmu. Toto odporúčanie e, dostalo k dispozícii hneď spravodajkyňa aj poslanci Európskeho parlamentu a toto odporúčanie bolo postúpené aj rade. Rada je naďalej presvedčená o tom, že je potrebná takáto dohoda a preto plne podporuje odporúčanie komisie, aby sa rokovalo o dohode o pokračovaní kontroly a boja proti terorizmu. V Korepere sa veľmi podrobne analyzoval návrh komisárky a bude sa o ňom hlasovať na budúcej schôdzi rady. A my budeme hlasovať za tento návrh vzhľadom na to, že budeme brať aj do úvahy stanovisko Európskeho parlamentu, rovnako ako názory, ktoré si vypočujeme v dnešnej rozprave v tejto sále. Rada súhlasí s Európskym parlamentom, že budúca dohoda, zvaná dohoda SWIFT, musí predstavovať dostatok záruk a ochranných klauzul a teda súhlasíme s pochybnosťami Európskeho parlamentu, že treba v každom prípade rešpektovať chartu základných ľudských práv európskych občanov, predovšetkým článok 8, rešpektovať Lisabonskú zmluvu aj Európsky dohovor o ľudských právach. A teda rešpektovať aj základné princípy pri postupovaní osobných údajov, ako je právo byť informovaní o tej osobe, aby tá osoba, ktorá, ktorej údaje sa posúvajú, aby bola informovaná, aby bolo možné tieto e, údaje opraviť, ak je to potrebné, rektifikovať. A všetky tieto práva je potrebné aplikovať bez diskriminácie. Teda občania EÚ musia mať e, rovnaký prístup a treba k ním pristupovať rovnako ako k občanom USA. Myslíme si, že táto dohoda pokiaľ ide o trvanie zmluvy z USA. Dúfame, že toto trvanie bude 5 rokov. Pokiaľ ide o výmenu údajov s tretími krajinami, sme toho názoru, že keď americké orgány budú mať dôvod si myslieť, že sú údaje, ktoré môžu pomôcť orgánom iných krajín postihovať teroristické zločiny, tak tieto údaje by sa mali poskytovať a, to isté povoluje aj európska legislatíva, že za podobných okolností, keď európske členské štáty považujú za potrebné informácie a údaje z tretich krajín a naopak, že ich treba postúpiť, keď e, sa bojuje proti terorizmu. To je podstata postupovania údajov z toho širokého hľadiska a nie len v prípade konkrétnych prípadov, tam samozrejme z technologických e, dôvodov, ale aj z dôvodov účinnosti treba takto postupovať, pretože v mnohých prípadoch je potrebné mať určitú, určité množstvo údajov, aby bolo možné z nich vyvodiť závery, keď prenasledujeme terorizmus ale vždy za podmienky, že postupovanie týchto údajov bude maximálne konkrétne zadefinované na konkrétny cieľ v konkrétnom rozsahu a že konkrétny cieľ bude boj a potlačanie terorizmu. A vlastne aj to je cieľ, ktorý vysvetľuje aj existenciu takéhoto druhu dohôd. E, návrh komisie je detailný a myslím, že je to dobrý návrh ktorý zaračuje základné práva osôb, berie do úvahy účinnosť týchto dohôd. Vychádzame z princípu reciprocity, proporcionality a samozrejme nezabúdame aj na kontrolu aj zo strany Európskeho parlamentu, ktorý patrí k, tejto, k tomuto postupu a samozrejme Európsky parlament je súčasťou tohto postupu a tiež vychádzame z toho, že je potrebné, aby tieto dohody boli účinné. EP je toho názoru, že a je to správne, že musí byť začlenený tohto procesu zatvárania dohody. A preto my súhlasíme, aby parlament dostával adekvátne informácie a aby komisia ako vyjednávateľka tejto dohody poskytovala informácie v jednotlivých etapách postupu. Rada tiež chápe, že parlament e, musí mať príležitosť ľahšie pristúpiť e, ku klasifikovaným alebo utajovaným častiam medzinárodných dohôd, keď má právo a kompetencie schvalovania. A vo svojom vyhlásení z 9. februára sa rada zaviazala, že vyrokuje s parlamentom interinštitucionálnu dohodu v tomto zmysle, a ja som rád, že v mene rady môžem toto potvrdiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi Lópezovi Garidovi a teraz bude mať slovo pani komisárka Malstromová, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážený pán predseda rady. Zhromažďovanie e, údajov o pasažieroch je dôležité pre boj proti terorizmu. Vieme, že tieto údaje nám pomáhajú a pomohli nám predísť viacerým útokom, napríklad e, tekuté, bane na, tekuté zbranie na letisku Heathrow v nedávnej minulosti. Nedávno som sa stretla s s ministrom eh, Spojených štátov amerických Napolitánom. Hovorili sme o potrebe reformovať dočasnú dohodu, ktorá je v platnosti, ale sú aj isté obavy na ich strane o o tom, že niektoré e, údaje nie sú čítale k dispozícii potrebné vyrovnať sa teda s otázkou bezpečnosti, ale aj tým, aby sme dodržiavali v plnej miere ľudské práva a taktiež, aby sme zabezpečili ochranu údajov. Preto komisia, po tom, čo sme naposledy o tom diskutovali, veľmi rýchlo začala pracovať na novom mandáte pre vyjednanie novej dohody Myslím si, že tento mandát je ambiciózny, ale realisticky zohľadňuje aj spoločnú bezpečnosť, ale taktiež zohľadňuje základné práva ochrany údajov. Vychádza z uznesenia parlamentu z minulého roka a z začiatku tohto roka chcem poďakovať spravodajkyni za to, že s nami tak konštruktívne spolupracovala, komisia spolupracovala aj s ostatnými spoluspravodajcami na tejto otázke a tiež eh, som vďačná predsedníctvu, že sa tiež podelilo na tejto práci. Snažili sme sa zohľadniť obavy, ktoré zazneli v uznesení Európskeho parlamentu. Údaje sa budú spracovávať iba za účelom boja proti terorizmu. Je tu požiadavka, ktorá musí byť založená na súdnom povolení. Tretie strany nebudú mať dispozícii tieto údaje, bude zabezpečená reciprocita. V prípade transferov sa bude dodržiavať prístup vyžiadať informácie a ďalej sa budeme snažiť o nedisk- nediskrimináciu. Ja osobne sa budem snažiť o to, aby komisia okamžite a plne miere informovala parlament o postupe rokovaní a budeme sa snažiť podpísať túto dohodu ešte pred koncom júna, tak aby Európsky parlament mohol hlasovať potom v júli. Čo sa týka otázky skupinových informácií. Viem, že tu má parlament veľké obavy, ale je potrebné, aby ste si uvedomili, že bez takýchto transferov eh, by sme nemali dohodu. SWIFT musím vás ubezpečiť, že žiadne údaje nebudú prístupné, ak nebude na to objektívne overiteľný dôvod. Ak napríklad osoba je podozrivá z terorizmu alebo že financuje terorizmus, um, dôjde k presunu informácií. Isté, že takéto skupinové hromadné presuny informácií e, budú potrebné v naliehavých prípadoch. Počas rokovania sa tomu budeme venovať, ale musíme byť realisti. E, zdá sa, že dôjde k výraznému zníženiu požiadavie, ktoré boli doteraz e, uvedené. Reciprocita je súčasťou tohto mandátu, pretože táto dohoda bude záväznou povinnosťou pre americkú stranu a bude umožnené aj európskym orgánom eh, mať prístup k týmto databázám eh, o údajoch v prípade potreby. Možno, ak v budúcnosti budeme eh, vyvíjať európsky systém podobného charakteru, možno budeme môcť nadviazať na skúsenosť Spojených štátov a využijeme ich skúsenosti. Mandát hovorí o 5-ročnom období bez možnosti obnovenia Myslíme si, že 5 rokov je tiež obdobie na presun finančných, e, údajov v finančných transakciách, ktoré sa týka predovšetkým legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí. Veľmi rada si vypočujem stanovisko parlamentu k tejto otázke a do konca týždňa prednesieme aj oficiálne stanovisko rady. Myslím si, že e, návrh mandátu je výrazným vylepšením, zohľadňuje totiž obavy Európskeho parlamentu, ktoré sú uvedené v uznesení. Ďalej zohľadňuje výzvu spravodajkyne na dvoj, dvojité sledovanie a to môže v konečnom dôsledku viesť k plnoprávnej dohode. Doposiaľ to však nebolo súčasťou rokovaní a tiež zohľadňuje vzťahy Spojených štátov a Európskej únie, považuje oboch týchto partnerov za rovnocenných a to je predsa dlhodobý cieľ. V tomto smere ďakujem. Grazie, signora komisária. Ďakujem pani komisárke. A teraz dávam slovo pánovi Busutilovi na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, prvá vec, ktorú je potrebné povedať, podľa mňa v mene parlamentu, je, že tento parlament chce, aby sme dosiahli dohodu. Isté, že Európsky parlament nechce dohodu za každú cenu. A tie najväčšie ťažkosti a kameň úrazu je práve v podrobnostiach a práve preto o tomto dnes rokujeme. Po hlasovaní vo februári e, boli dve hlavné posolstva, ktorých sa musíme chytiť. Po prvé, prvé ponaučenie sa týkalo toho, že Európsky parlament má nové právomoci, veľmi jasné právomoci, a má možnosť spolurozhodovať v týchto veciach, chce využiť tieto nové právomoci a chce sa toho ujať konštruktívne a zodpovedne, ale chce využiť e, v každom prípade svoje právomoci. Druhé ponaučenie bolo, že prvá dohoda nebola dostatočne dobrá a je potrebné ju vylepšiť. Chcem oceniť ochotu komisie udeliť e, čo najskôr mandát po hlasovaní vo februári a taktiež budem veľmi rád, keď tento mandát bude čo najskôr schválený na úrovni rady. Európsky parlament e, rozhodne chce, aby sme mali takúto dohodu a snažil sa uviezť v uznesení všetky podrobnosti, ktoré sú potrebné. Toto uznesenie získalo širokú podporu v tejto snemovni a v každom prípade aspoň tých najväčších politických skupín Európskeho parlamentu. Hromadné údaje, to je pre nás istá obava. A pani komisárka, viete veľmi dobre, že v otázke hromadných údajov je potrebné prehodnotiť isté veci a to nie len na strane našich partnerov v Spojených štátoch, ale aj na strane našej čo presne chceme tu v Európe dosiahnuť. Či chceme svoju, e, svoj vlastný systém, podobný ako SWIFT a ako budeme postupovať v tomto smere. Ale v každom prípade hromadné údaje sú problematické a nemôžeme sa vyhybať riešeniu tohto problému. Je potrebné ho riešiť. Budúci týždeň sa budeme zaoberať podrobnosťami, pretože budeme rokovať v kongrese v Spojených štátoch, pretože z Európskeho parlamentu vycestuje skupina poslancov eh, do amerického kongresu. Ak sa nemeli, mám 3 minúty, pán predsedajúci, tak dovolíte ešte pol minúty, budem hovoriť. Budúci týždeň, ako som už povedala, vycestuje skupina poslancov do Spojených štátov a budeme rokovať s našimi partnermi v kongrese, ale tiež s ostatnými orgánmi Spojených štátov. Chceme sa tomu venovať čo najkonštruktívnejšie chceme vycestovať do Spojených štátov a ukázať našim partnerom, že chceme dosiahnuť dohodu, ale aj my máme isté obavy a chceme, aby sme sa im venovali. Ďakujem. Ne. Ďakujem pánovi Busutilovi. A ešte sa ospravedlňujem za prerušenie. Dobre, tak ešte raz sa ospravedlňujem. Mali ste 3 minúty, ako ste správne povedali. A teraz má slovo pani Birgit Cipel na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som eh, rada si dovolila protirečiť svojim predrečníkom. Môj záujem sa netýka čo najrychlejšie uzavretia dohody, ale čo najlepšej dohody. Kvalita musí byť pred kvantitou a pred eh, čo najrychlejšou dohodou. Ale ešte jedna pripomienka. Európsky parlament eh, už raz zamietol dohodu a okrem viacerých obsahových dôvodov jeden aspekt bol aj neúčasť Európskeho parlamentu na procese prípravy. Tento týždeň e, aktuálne sme e, sa dohodli, že nebudeme hlasovať e, tento týždeň a chceme vyzvať radu, aby taktiež odložila svoje rozhodnutia, až kým budú stanoviska parlamentu schválené. Som dosť prekvapená, že niektorí poslanci tohto parlamentu neberú vážne svoje vlastné rozhodnutia a tvrdia, že rada predsa len môže rozhodnúť. Ja si myslím, že nemôžeme takto pristupovať k našim vlastným rozhodnutiam. Ja sa držím toho, že rada by mala stiahnuť svoje rozhodnutie až po 6. máji, keď parlament záväzne rozhodne. Podľa mňa by to e, nejako neohrozilo e, túto otázku, aj Spojené štáty by to pochopili. Čo sa týka samotného návrhu mandátu, e, vnímam pozitívne, že komisia sa snaží vyhovieť našim požiadavkám, ale musím veľmi jasne povedať, že tento rokovací mandát musí ešte zaznamenať výrazné obsahové zmeny, ktoré sú potrebné, ak Európsky parlament eh, má hlasovať za novú dohodu, pretože súčasný mandát podľa mňa nie je dostatočne ambiciozný. Problém hromadného presunu údajov ešte stále ostáva nevyriešený mesačne by išlo konkrétne údaje o 5 až 10 osobách, tak miliónnásobne veľké presuny o údajoch občanov e, isté nie sú potrebné v tomto smere. Okrem toho sa neustále tvrdí, že e, význam tejto dohody je doplnkových opatrením na boj proti terorizmu, avšak nie je to až tak jednoznačne odôvodnené, ako sa nám často podvrhuje. Okrem toho sa ešte obávame, že tá doba uskladňovania údajov je príliš dlhá. Na toto ešte nie je žiadny žiadne riešenie v Spojených štátoch. Potrebujeme justičný orgán na území Európskej únie, ktorá nielen bude schopný spracovávať požiadavky Spojených štátov a preverovať ich, ale aj získavanie tých informácií, ktoré bude dohľadať nad týmto získavaním, je potrebné, aby e, celý tento proces podliehal veľmi jasným pravidlám. Potrebujeme ambiciózny mandát, ktorý bude obsahovať naše požiadavky. Iba tak sa nám totiž podarí dosiahnuť kvalitný výsledok, ktorý na jednej strane bude e, vyhovovať požiadavkám na boj proti terorizmu a ochrane údajov. A ešte jedna konkrétna otázka na komisiu a na radu. Ako chcete zabezpečiť, e, aby Skutočne iba tie údaje, ktoré, o ktoré boli vyslovene požiadané, budú odovzdávané Spojeným štátom alebo máte v tomto smere nejaké iné návrhy? Ďakujem. Parola. Ďakujem. A teraz na 3 minúty má slovo pani Henis Plasker. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja chcem oceniť dnešnú rozpravu, keď parlament chce sformulovať svoje očakávania o e, rokovania v tomto smere. To, že parlament nebude hlasovať o svojom uznesení tento týždeň, e, je polutovanie hodné, ale nemalo by narušiť to, aby rada e, prijala svoje rozhodnutie tak, ako bolo naplánované. Stanovisko parlamentu sa predkladajú a rada a komisia eh, veľmi presne vedia, aký obsah má uznesenie parlamentu v tomto smere. Môžem povedať, eh, že chcem oceniť eh, snahu o spoluprácu aj zo strany rady, aj zo strany komisie spolupracovať s parlamentom v následnosti na smernicu o rokovaní chceme vychádzať z rovnakých pravidiel bez ohľadu na, na, na štátne občanstvo alebo národnú príslušnosť osoby, ktorej údaje sa budú spracovávať. E, čo sa týka napríklad prístupu k alebo napraveniu údajov, opraveniu údajov alebo vymazaniu údajov. Môžete ma prosím poinformovať, aké budú konkrétne postupy v tomto smere. Ja by som rovnako ako kolegyňa zdôraznila, že princíp proporcionality sú kľúčové pre blížiacu sa dohodu. Ešte raz chcem zopakovať, e, že to, že e, finančné orgány e, z nejakých dôvodov nie sú e, schopné preveriť obsah e, správ, to sa nedá napraviť tým, že sa bude pristupovať ku kontrole bez nejakých pravidel, pretože by sme kompromitovali pravidla na ochranu osobných údajov. Ja osobne mám isté pochybnosti, či sa podarí vyriešiť tento problém na e, základe súčasnej smernice o rokovaní. Okrem toho je dôležité uvedomiť si, že dohoda o vzájomnej právnej pomoci nie je právnym základom e, pre e, takéto rokovania. Dohoda o vzájomnej právnej pomoci sa totiž netýka bankových transferov medzi tretimi krajinami a vyžadovalo by si identifikáciu eh, banky tam, kde eh, v krajine, z ktorej eh, bude prebiehať tento transfer. Podľa mňa je dôležité, aby rokovania sa sústraďovali na hľadanie riešenia. V tomto smere môžeme iste trvať na zmene celkového charakteru dohody SWIFT, ale to by nebolo v záujme žiadnej zo zúčastnených strán. Chcem vyzvať radu, aby sa venovala základným politickým otázkam čo najskôr. Očakávam, že čo najskôr aj Rada, aj komisia predniesú e, záväzok venovať sa všetkým otvoreným otázkam na to, aby čo najskôr zaviedli európske udržateľné rozhodnutie o uchovávaní údajov na európskej pôde. Myslím si, že hromadné uškovávanie údajov, aj keď e, máme isté obavy, predsa len to nie je primerané je to v rozpore s európskou legislatívou. Je potrebné zachovať všetky právne predpisy a parlament musí veľmi pozorne vyhodnocovať dohody, e, ako je táto. Chce podporiť e, silnú Európsku úniu, ktorá bude rozhodná a schopná konať e, a bude rovnocenná ako Spojené štáty. A preto môžem ešte raz dôrazniť, že Európska únia musí stanoviť princípy toho, ako Európa bude spolupracovať so Spojenými štátmi v boji proti terorizmu, vrátanie využívania údajov a tak ďalej. Európske právne požiadavky pre spravodlivé a zákonné spracovávanie osobných údajov sú kľúčové a toho sa musíme neustále držať. Teraz je na rade Rada a komisia, aby prijali potrebné opatrenia čo najskôr, aby vyrokovali dohodu, ktorá bude splňať všetky očakávania aj Európskej únie, aj Spojených štátov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo na 2,5 minúty pán Jan Filip Albrecht. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj predsedníctvu, aj eh, pani komisárke Mastromovej za jej vyjadrenia. Predsedníctvo veľmi správne poukázalo, že v dohode o vymienení údajov ide o zásady, ide tu o zásadné ústavné e, procesy, ide tu o ochranu súkromnej sféry, článok 8 Charty Európskej únie a taktiež článok 8 Európskeho dohovoru ľudských práv, ale ide tu o právnu ochranu, článok 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ide tu aj o skutočnú právnu pomernosť e, a o ústavnú pomernosť. Nede tu len o to nájsť, e, kde je miera pomernosti, ale potrebujeme skutočné dôkazy pre potrebu a nevyhnutnosť e, a skutočnú opodstatnenosť takýchto rozhodnutí. Tu musím ešte raz pripomenúť to, čo ostatní odborníci a dokonca aj vyšetrovacie orgány neustále opakujú, či hromadné presuny osobných údajov bez e, konkrétneho úvodného podozrenia sú vôbec opodstatnené a či nejde o zásah e, do slobody, či by nebolo možné postupovať e, o mnoho menej invazívne na dosiahnutie želatených výsledkov. Nejde tu len o jednotlivé prípady, ide tu o viacero takýchto postupov. Nikto nesmie mať eh, svojvoľný prístup eh, k bankovým údajom občanov EÚ, preto je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k hromadným eh, presunom údajov. Táto dohoda, ak by totižto obsahovala takýto prvok, bola by porušenie medzinárodných dohôd a to bolo aj v doterajších rozsudkoch väčšiny európskych súdov. Mimochodom aj Nemecký ústavný súd v marci prijal takéto rozhodnutie a preto nesmie parlament ustúpiť od svojho doterajšieho stanoviska, musí aj počas, aj po rokovaniach musí e, zabezpečiť, aby táto dohoda bola v súlade s legitívou EÚ aj v zmysle nového mandátu, aj v zmysle doterajších výsledkov rokovaní. Chcem požiadať komisiu aj radu, aby rešpektovala požiadavky parlamentu voči Spojeným štátom a aby poskytla potrebné dôkazy o potrebnosti a opodstatnenosti takýchto údajov. Inak sa nemôžete totižto spoliehať na našu podporu. Ďakujem. Orala. Ďakujem pánovi Albrechtovi. A teraz má slovo na 2,5 minúty pán Tanok. Nech sa páči. Skupina ECR podporuje pôvodnú dohodu Rady k SWIFTu so Spojenými štátmi a program na sledovanie financovania terorizmu o zasielania údajov ale mali by sme trvať na istých zabezpečovacích prvkoch. My, ktorí odsudzujeme antiamerikanizmus, zdá sa mi, že ho nachádzame práve v tejto snemovni. Spomeňme si napad Berlínskeho múru. To predsa prinieslo slobodu obom stranám. A Amerika robí to isté, ak nie viac, stojí na čele boja proti terorizmu. Myslím si, že dohodou SWIFT by sme priniesli životne dôležitý nástroj, ktorým by sme mohli zabrániť financovaniu terorizmu a ochrániť občanov na oboch brehoch Atlantiku. Bol som smutný, keď som videl, že sme odmietli túto dohodu, ale nebol som úplne prekvapený. Nepochybne parlament sa pokúšal ukázať svoje svaly a ukázať svoje právomoci, ktoré dostal po schválení Lisabonskej zmluvy. Ale dočasná platnosť dohody SWIFT vlastne prišla od komisie. Možno to je napokon dobré, možno to je istý budiček pre administratívu Obamu, ktorá, ktorý ukáže, že možno nie je celkom vhodné takto sa správať k Európe. Medzi americkým diplomatom vidíme zvyšujúce sa uznávanie europoslancov, poslancov, ale aj Pán, prezident Buzek, pán predseda Buzek, keď sa prihováral v Amerike hodnostárom, bolo to príliš neskoro. Myslím si, že tu je trochu arogancie aj ignorancie o tom, ako parlament funguje prostredníctvom politických skupín. Spojené štáty majú neviditeľnú lobby, ako keby prítomnú v parlamente v porovnaní s malými krajinami ako Izrael, Tajvan a Kolumbia, napríklad, alebo obrov ako India a Čína, ktoré investujú obrovské diplomatické zdroje do budovania vzťahov s Európskym parlamentom, ale aspoň postupujú diplomaticky. Na druhej strane Amerika v tomto ešte má sa čo učiť. Bilaterálna ambasáda USA v Belgicku zatiaľ neukázala, čo chce priniesť pre Európsku úniu. Myslím si, že nový e, americký veľvyslanec William Keno by si mal uvedomiť, akí dôležití sú europoslanci a túto správu odoslať do Washingtonu. Myslím si, že jeho úrad v Bruseli korešponduje s tým, čo sa deje medzi týmito dvoma svetadielmi. Príde viceprezident Joe Biden a nikto viac si neželá posilnenie e, Atlantického partnerstva ako ja. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa dohodli o dohode SWIFT, ale aj o dohode PNR, ktorá bude rovnako kontroverzná. Ďakujem. Ďakujem pánovi Tenokovi. A teda pani Verža na dve minúty, nech sa páči. Nepočujeme pani ročničku. E, pani komisárka, milí kolegovie, diskutujeme znovu o mandáte Rady a komisie o návrhu SWIFT. Je to návrh mandátu, ktorý sa nám dnes predkladá. Už zachytáva časť niektorých požiadaviek Európskeho parlamentu zo septembru 2009, ale je tam veľa nesplnených bodov pokiaľ ide o dĺžku uchovávaniu údajov o možnosti odvolania občanov EÚ. Rovnako americký prístup e, je diskriminačný pre neamerických občanov. Zároveň hovoríme, že SWIFT nemôže individualizovať prístup k určitým údajom Takže je tu ešte obrovský problém, pokiaľ ide o proporčnosť presúvaných údajov. Vy sami, pani komisárka, ste to práve povedali. Je tam ešte niekoľko obav, pokiaľ ide o postupovanie údajov a ja osobne nemám dôveru vo fungovanie amerických orgánov. Teória podozrievania a takýto prístup nemôže byť uspokojivý. Vieme, akým spôsobom americké orgány postupujú v boji proti terorizmu. Ako pani Sipel povedala, kvalita by mala byť dôležitejšia ako kvantita. Máme skutočnú možnosť kontroly nad transformovanými údajmi, máme záruky, že e, zabezpečíme základné práva našich občanov a všetkých tých, ktorí žijú v Európe Gratulujeme si e, k tým e, dosiahnutým pokrokom, ale považujeme ich za nedostatočné. Naši občania majú právo na bezpečnosť, ale vo všetkých oblastiach. E, čo je potom s ochranou súkromného života, keď vidíme množstvo vystúpení aj na tomto pléne, ako často upozorňujeme, že pre nás princíp proporčnosti a potreby sú dôležité a nie vždy sa rešpektujú v tomto návrhu. Ďakujem za pozornosť. Milá pani Veržad, len by som rád upresnil, až aj vy ste pani a v taliančine slovo honorevole sa e, týka tak dám ako aj pánom preto sa, sa ja po taliansky na vás obrátila ako vole veržat a nemýlim sa v tom, či ste dáma alebo pán, teraz pán Borgecio. Dovolte mi, aby som aj ja podporil to, čo, pra, čo tu bolo práve povedané. Je potrebné, aby sme nezabúdali ani v Európskom parlamente na význam a používanie talianského jazyka, ktorý tak prispel k európskej kultúre. Ale vrátim sa k téme. Je potrebné poznamenať, že po stagnácii, e, ktorá sa nám možno mohla zdať, že nie je aj dostatočne pochopená vzhľadom na e, dramatickosť a naliehavosť potreby neznižovať e, ochranu našich občanov pred terorizmom, čo je jedna zo základných požiadaviek našich spoločností. Nesmieme zabúdať na druhej strane na princípy proporčnosti a vyváženosti, aby nedochádzalo k veľkým obmedzovaniam a poškodzovaniam práv občanov a ich súkromného života. A my tieto práva musíme zaručovať vďaka novým formuláciám, ktoré Európska komisia prijala a prijali aj najdôležitejšie návrhy Európskeho parlamentu, tak aby európsky občania mali príležitosť tak administratívne ako aj súdne sa brániť proti e, rozhodnutiam na základe údajov v systéme SWIFT. Základné smery toho rokovacieho mandátu sú podľa mňa správne, pretože sú zamerané na to, aby sme zaistili nutnú potrebu spolupráce s americkými orgánmi, predovšetkým pokiaľ ide o finančné transakcie, aby sme mohli predchádzať teroristickým hrozbám alebo sa brániť proti ním. Samozrejme, tento prístup musí byť obojstranný, aj Európa sa musí brániť pred terorizmom. Bolo tu príliš veľa jasných závažných dôkazov o tom, že e, terorizmus e, Eh, existuje a je možný, je na to potrebný ten tok údajov a ochrana tohto toku údajov je tiež zverená do kompetencií Európskeho parlamentu. Teda táto ochrana údajov by mohla byť nejakým spôsobom postihnutá a preto Európsky parlament musí chrániť práva občanov, či už ide o zber informácií a údajov, alebo či ide o ďalšie otázky, a EP jasne poukázal na význam svojej úlohy v tejto oblasti. On musí brániť záujmy občanov. Pokiaľ ide o USA, EU má pripraviť kontrolu finančných transakcií zameraných na boj proti terorizmu, ale my musíme byť aktívnejší v EÚ, nemôžeme sa nechať nejak byť, nemôžeme byť v závese, musíme byť aktívnejší a ja viem, že v ďalšom bode budeme hovoriť o PNR a tam platí to isté. Je to veľmi dôležité opatrenie, ktoré sa týka cestujúcich a ich údajov pri využívaní boja proti terorizmu. Ďakujem pán Borgeciu a teraz pán Straser. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, my z EPP chceme dohodu. Chceme dobré partnerstvo so Spojenými štátmi, s našimi priateľmi z Ameriky, ale predovšetkým v oblasti bezpečnosti. Chceme, aby dohoda bola dobrá a chceme, aby táto dohoda prišla do platnosti čo najskôr. A myslím si, že môžeme predsa len skonštatovať, že táto chvíľa zohľadňuje aj ducha Lisabonskej zmluvy, tak ako zriedka a kedykoľvek predtým. Po uznesení Európskeho parlamentu v polovici septembra, po rozhodnutí rady e, na konci novembra, po diskusiách vo februári, v januári, po stanovisku parlamentu vo februári, teraz máme dočinenia so situáciou, ktorá je dobrým príkladom spolupráce komisie, rady aj parlamentu a vám, pani komisárka, aj rade chcem poďakovať za tento nový začiatok, ktorý ste započali. Vy osobne, aj pani komisárka Redingová, to je príklad, ako európsky občan to očakáva. Tak, ako to občan chce vidieť, že spoločne sa snažíme hľadať riešenia nie len európsky občan, ale aj tí, ktorí napríklad dnes sú na tribúne navštevníkov Rád by som sa prihovoril priateľom e, z Rakúska aj ostatným, ktorí tu dnes medzi nás prišli z našej politickej skupiny. My nechceme hľadať problémy, my chceme hľadať riešenia. A tu musím skonštatovať, že je tu celý rad vynikajúcich riešení, ktoré boli ponúknuté a v uznesení zo septembra sú uvedené. Či už ide o otázku hromadného presunu údajov, alebo o otázky tretich krajín, alebo o otázky, ako dlho sa budú udržiavať tieto údaje, alebo iné otázky. O tomto je teraz potrebné rokovať. Som trochu prekvapený, že kolegovia z skupiny Zelených a z GUE, ktorí vtedy nehlasovali pri keď sa hlasovalo o uznesení, nechceli prispieť k tomuto úsiliu a teraz podporujú toto uznesenie. Rád by som vás vyzval, kolegovia, aby ste sa vrátili, aby ste rokovali a aby ste sa pridali k nášmu úsiliu hľadanie riešenia. Tak, ako to je tu naplánované, podľa mňa by sme mali postupovať aj v budúcnosti, mali by sme nadviazať na toto úsilie a to ste napokon aj uviedli, pani komisárka, že vytvorenie dohody TTP by sme mali podporovať a mali by sme naplánovať taký časový harmonogram, tak ako ste ho už e, vy navrhli, aby ešte pred letnou prestávkou sme v parlamente e, diskutovali o vašich výsledkoch rokovania, aby sme, dúfajme, ich aj schválili. Aby som to uzavrel, myslím si, že spôsob, ako e, vedete rokovania aj na vašom akčnom pláne, ktorý podporujem, podľa mňa to je vhodný prístup. Čo sa týka dohody o osobných údajoch, a dohody SIS, ale aj iných otázok. Podľa mňa postupujete správne. Ďakujem pánovi Štraserovi a teraz má na 2,5 minúty slovo pani Kinga Gons, Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ak by som mohla, pripomenula by som vám, že máme Mali sme negatívne očakávania v minulosti. Európsky parlament musel hlasovať. Pripomínam vám, čo sa vtedy stalo. Myslím si, že odvtedy sa veci vyvinuli v pozitívnom smere. Teraz máme pred sebou dohodu, ktorá je oveľa lepšia, ako bola v minulosti. Máme dohodu medzi USA a EÚ. Dúfajme, že budeme schopní dosiahnuť dohodu pred začiatkom leta. Myslím, že, že sme si všetci všimli, že USA sú voči nám oveľa otvorenejšie, než boli. Šesť spoločných riešení sa už vypracovalo, sú oveľa otvorenejšie, než sme predtým si mysleli, že budú. Tohoto sme svetkami. Myslím si, že zažívame na vlastnej koži lepšiu koordináciu medzi Radou, Komisiou a parlamentom a lepšiu spoluprácu s USA. To je fakt. Fakt, že pani komisárka Cecilia Malstrom je tu s nami a aj s našim výborom spolupracuje v súčinnosti a hovorí, čo sa deje, je veľmi napomocné. Je to kľúč k budúcim riešeniam a k tomu, aby sme dosiahli dobre dohody. Aké kroky by sme mali nasledovať od teraz? Dovolte mi zdôrazniť jeden bod, ktorý už iní spomenuli. Európsky parlament je oddaný tejto veci a takisto politické skupiny, napríklad socialisti a demokrati, chcú túto dohodu a chcú, aby táto dohoda bola čo najskôr. Chceme, aby bola dobrá, chceme, aby zahrňala záujmy európskych občanov, ale zároveň záujmy ochrany dát a Delíme sa o spoločnú zodpovednosť. Chceme konať voči terorizmu. Vieme, že to je veľmi dôležitá súčasť celej rovnice. Možno nie jediná, ale dôležitá určite. Výmena údajov nám naozaj môže pomôcť bojovať proti terorizmu. Máme mandát, máme pred sebou dokument. Mnohé otázniky ešte zostávajú, na niektoré otázky nám ešte neodpovedali. Napríklad kolegovia spomenuli niekoľko z nich a ešte o nich budeme diskutovať a vyjasňovať si. Mám tu ešte pripomienku. Nemôžeme tento týždeň hlasovať kvôli problémom s leteckou dopravou. A možno máme teraz 14 dní navyše na rozmýšľanie. Dáva nám to šancu hľadať riešenia k tým otáznikom, ktoré sme zatiaľ nevyriešili. Myslím si, že otázky od parlamentu, výhrady od parlamentu za 14 dní budú zodpovedané. Dúfam, že rada sa nezodprohodne predtým, než sa parlament rozhodnú. Nie, to by nebolo dobre. Ďakujem. Ďakujem pani Kinge Gond. A teraz má slovo pani Latfordová. E, tiež vítam aj prítomné publikom a aj mnohých tých, ktorých následujú cez internet, pretože naša práca, ako vždy hovorím, Vieme, že veľmi veľa osôb a ľudí následuje vďaka novým technológiám a je to pre nás veľmi dobré a sme veľmi spokojní. Pani Latvor, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Komisia počúvala Mandát je zlepšením voči predchádzajúcemu stavu, ale kolegovia poslanci zvýraznili úskalia, ktoré tu ešte zostávajú. Nebudem ich opakovať, nebudem opakovať obavy, ktoré tu vzniesli. Chcem poďakovať pani kolegyni Hannes Plaskart za jej ťažkú prácu, ktorú odviedla. Myslím si, že chcem spomenúť niečo z kontextu. Nedávny program je hod tomu, čo sa dá dosiahnuť, keď sa partnery chápu navzájom s úctou a počúvajú sa navzájom, ak sa berú vážne a ak spracujú v súčinnosti. Komisia, myslím, že aj nielen komisia, ale aj Euró- americké úrady to tak berú. Myslím si, že Európsky parlament je tiež lepšie uznávaný, ako tomu bolo predtým a dokonca sú názory, že pracuje lepšie ako členské štáty. Je tu jasné, že sa vyvinulo úsilie, že mandát je progresívny. Škoda, že rada stratila čas. Možno, že keby sa bola včas stretla s europoslancami, možno by sa bolo dosiahlo aj niečo viac, nejaká dočasná dohoda. Úrady v USA a EÚ napredujú, reagujú jeden na druhého, pretože spoločne musíme čeliť bezpečnostným hrozbám. Niekedy ide len o gestá, niekedy ide len o to, aby boli palcové titulky v novinách, aby sa hovorilo o boji proti terorizmu, ale takto by sme pokračovať nemali. Potrebujeme nový začiatok, kedy budú naše rozhodnutia vychádzať, najmä rozhodnutia o ochrane a zdieľanie dát z základných právnych princípoch. Všetky tieto projekty, ktoré sa naakumulovali v poslednom čase, a ja chápem, že pani komisárka Malstrom chce pokračovať v nastolenej línii vyjasňovania vzájomných priateľných opatrení racionálnym spôsobom a podporovania bezpečnosti, ktorá je naozaj realitou a nie len prázdnymi rečami. Ďakujeme pani baronka Latford. Ďalším rečníkom je Pán, pani Sargentini, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že uznesenie je veľmi potrebné a rada nás veľmi dobre vypočula a je potrebné, aby sme od nich žiadali. My sa znepokojujeme, o ochranu súkromného života občanov a ich základné práva, tiež o ochranu osobných údajov a údajov ako takých. To sú základné práva a v tomto prípade sa nemôžeme uspokojiť len s obyčajnými finančnými analýzami Veľmi dôležité sú informácie, ktoré sú masívne postupované a niektorí tvrdia, že nie je možné postupovať konkrétne cielené informácie a my si nemyslíme, že by to technicky nebolo možné. Myslíme si skôr, že oni odmietajú toto robiť z mm, dôvodu nákladov a tým pádom oh, pardon, ohrozujú základné práva. Čo je tiež dôležité, keď to o tom diskutujeme aj s partnerskými štátmi. A nejde len o to, e, že to budú partnery, ktoré budú sledovať, aké pravidlá príjmu USA. Parlament dal rade aj komisii kompetencie, aby správne a vážne zohrala svoju úlohu vyjednávača. A teraz by som chcela obrátiť sa na komisiu a radu a žiadala by som od nich, aby brali do úvahy chartu základných ľudských práv. Je to niečo podstatné, rozhodujúce vo vašom mandáte a my dúfame, že výsledky vášho rokovania to budú odrážať. Dúfame, že využijete všetky kompetencie, ktoré sme vám udelili a my budeme netrpezlivo čakať, aké budú výsledky tohto rokovania. Ďakujem pani Sargentini. A teraz má slovo pán Marek Migalsky na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dnes Spojené štáty sú jedinou mocnosťou na svete, mm. sú superveľnocou v vojenskom zmysle, v hospodárskom zmysle. Sme mm, v podstate môžeme byť radi, že je to super veľmoc, ktorá je voči nám priateľská. A je založená na podobných hodnotách ako Európska únia. Preto je potrebné podporovať Spojené štáty v ich boji proti terorizmu. Spojené štáty už celé 10 ročia obhajujú a bránia najmä západnú Európu proti komunizmu. Práve vďaka Spojeným štátom eh, bola slobodná západná Európa slobodnou eh, po celých 40 rokov. Spojené štáty podporujú celý slobodný svet, eh, aby odstal naďalej slobodný a aby nebol vystavený riziku terorizmu. Čo sa týka finančných e, výdavkov Spojených štátov na boj proti terorizmu e, aj v Spojených štátoch samotných, aj v Európskej únii, e, vzhľadom na tento nepomer je to dosť zahambujúce pre členské štáty EÚ aj pre celú Európsku úniu. Preto ja si myslím, že ak môžeme nejakým spôsobom pomôcť našim partnerom, mali by sme sa chytiť tejto príležitosti a pomôcť našim partnerom v ich boji proti terorizmu. Nemali by sme pochybovať o ich zámere. Isté, že mali by sme sa držať takých pravidiel, ktoré sme si stanovili v úvode, ale myslím si, že komisia, rada aj parlament by sa mali snažiť nájsť nejaké riešenie a mali by vyhodnotiť to, čo sa od nás žiada. Od nás sa dnes žiada, aby sme preukázali politickú vôľu pre takúto dohodu. Myslím si, že takúto dohodu by sme mali uzavrieť. Spojené štáty by mali uzavrieť dohodu s Európskou úniou, ktorá by bola priateľská a ktorá by bola založená na princípoch partnerstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Svenco na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, a ďakujem aj pani komisárke, aj rade. Ďakujem za pokrok, ktorý ste dosiahli napriek prekážkam od februára, keď parlament veľmi správne zamietol návrh dohody Parlament teraz má zvýšené možnosti z hľadiska prekladania požiadaviek, čo sa týka obsahu tohto dokumentu a inteligentná komisia, a inteligentná rada by eh, mali veľmi dobre počúvať výhrady parlamentu, ktoré sformuloval ešte v parlamente. Hovoríme o slobodách našich občanov, o ich právach, hovoríme o základných princípoch eh, právneho štátu. Preto nesmieme umožniť eh, takéto hromadné presuny údajov a to v neobmedzenom množstve. Toto je nepripustné, pretože ak by sme sa uberali takouto cestou, e, tak by sme zapájali úplne nevinných občanov e, do záležitosti, ktoré sa týkajú možných podozrivých. Môžeme umožniť presun údajov, keď je odôvodnené podozrenie voči jednej osobe. Hovoríme tu o politických otázkach. Ja by som sa opýtala, či sa budeme držať skôr technologických možností alebo skôr o slobod našich občanov. Podľa mňa to rozhodnutie je jednoznačné, veď naše práva by, mala, by mali byť základným kameňom našej legislatívy. Ďakujem pekne. A teraz sa pán Paš... Vo februári sme odmietli ratifikovať dohodu o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach pre účely programu ministerstva financí spojených štátov na sledovanie terorizmu dôvody odmietnutia boli jasne pomenované a sú to najmä porušovanie základných zásad práva na ochranu údajov u veľkého množstva občanov a subjektov z európskej únie až ninety miliónov údajov mesačne chýbajúce zabezpečenie ochrany občanov európskej únie pred zneužitím ich údajov poskytnutých podľa tejto dohody v spojených štátoch ako aj v tretích krajinách a absencia skutočnej reciprocity keď druhá zmluvná strana sa nezaviazala poskytovať rovnakú kvalitu a rovnaký rozsah informácií európskej únii. mnohé z týchto nedostatkov sa v novej dohode dajú odstrániť ale samotný princíp komplexného prenosu všetkých dát z európskej únie do spojených štátov kde si pod zámienkou hľadania väzieb na terorizmus spojené štáty všetky záznamy o finančných operáciách európskej únie bez akéhokoľvek obmedzenia spracúvajú vyhodnocujú a archivujú, je neudržateľný. túto podstatu treba zmeniť spracovávanie finančných operácií európskych bánk môže prebiehať iba podľa európskych pravidiel a na európskej pôde. priateľom zo spojených štátov potom odovzdáme iba to čo sa terorizmu naozaj týka. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán predseda rady, dámy a páni poslanci. Podporujem dohodu medzi USA a Európou vo vzájomnej právnej pomoci, pretože si myslím, že je veľmi potrebná transatlantická spolupráca všeobecne a predovšetkým v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti. 11. februára na plene som hlasoval proti dohode o postupovaniu údajov medzi EÚ a USA. V mene kompetencií Európskeho parlamentu som to urobil, ale urobil som to aj preto, že som si myslel, že v tom čase táto dohoda nebola priateľná a odvolával som sa na princípy integrity, bezpečnosti, e, postupovania údajov a osobných údajov. Ale teraz sa situácia zmenila a existujúca spolupráca medzi radou, komisiou a parlamentom na vypracovanie základných princípov, ktoré umožnia a uľahčia budúcu spoluprácu medzi EÚ a USA sú lepšie a ja dúfam, že v tejto novej zmluve budú zachytené obavy Európskeho parlamentu, tak ako ich za, mm, zachytil vo svojom uznesení z konca minulého roka je tam jednoznačná potreba e, uchovania princípov, potreby proporčnosti a transparentnosti, e, aj pokiaľ ide o uchovávanie údajov, aby táto doba uchovávania bola maxima alebo minimálna potrebná a rovnako, aby občania mali možnosť e, právneho odvolania a tiež uchovať potrebné záruky na to, e, aby boli ochraňované údaje v prípade postupovania tretím krajinám. Nesmieme tiež zabúdať, že tieto údaje sú potrebné a musia byť potrebné na prevenciu a boj proti terorizmu. Mimo tohto rámca Európsky parlament nemôže schváliť takýto postup a buďme takto aj koherentní v našom postupe. Ďakujem. A teraz pani Emin Boskun na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, Myslím, že to, čo tu máme, ide dobrým smerom tento text. Musíme postupovať čím skôr, ale nesmieme ísť za akúkoľvek cenu minulých mesiacoch vo februári väčšina z nás povedala nie takejto dohode z USA. Poveda, USA povedali sme e, nie tomu, aby sa bankové údaje európskych občanov len tak posielali do USA bez akejkoľvek záruky. My chceme, aby základné práva občanov EÚ boli chránené Otázka je, či e, sa situácia od februára vyvinula. Či môžeme teraz povedať áno, tejto e, dohode je dôležité, aby znepokojenia, ktoré vyjadril parlament, boli zachytené v texte, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. To sú tie základné kritéria, ktoré sa týkajú postupovaniu takýchto údajov v prípade boja proti terorizmu. A len v tomto kontexte Niektoré zo slubov boli krásne, ale ja by som rada vedela, ako sa tieto sluby zrealizujú v praxi. Napríklad princíp účinnosti, potreby a proporčnosti sa spomínu, spomínajú a zdôrazňujú, ale e, Američania sú schopní toto potvrdiť. E, viedli sme aj detailné diskusie o právach občanov EÚ. Rada a komisia navrhujú aby určitý európsky orgán zanalizoval celý tento postup a údaje, ktoré budú postupované USA, ale o aký orgán pôjde, e, bude e, to orgán ako právnického charakteru, bude možné sa odvolať a tak ďalej. Ja si kladiem množstvo takýchto otázok. A teraz pán Alvaru na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ďakujem aj vám, pani komisárka Malvstromová. Myslím si, že e, tento mandát, e, ktorý predkladáte, dokazuje, že komisia a parlament e, sú na rovnakej línii a je to tak, ako to má byť. To, že Európsky parlament vo februári zamietol dohodu, preto, aj keď to mnohí označili za ukazovanie svalov, to nemá nič dočinenia s týmto. Je to e, obhajoba práv, ktoré musíme požadovať pre našich občanov. E, rokovania, ktoré teraz prebiehajú o novej dohode o transferoch bankových údajov, e, tam sa musia nájsť odpovede pre všetkým na hlavné otázky, ako Európsky parlament, ako Európska únia má dodržiavať vzájomnú ústu aj voči svojim partnerom, voči občanom, aj voči európskej legislatíve. Myslím si, že môžeme ovplyvňovať mnoho. To je, čo pre nás dôležité v tomto rokovacom mandáte a je to, o čom sa bude rozhodovať v máji, najmä čo sa týka ochrany našich občanov a ich údajov, aj ich eh, možnosti právnej ochrany, aj eh, mimo územia Európskej únie, najmä v tom prípade, keď dôjde k porušeniu ich eh, práv mimo územia Európskej únie. Hovorilo sa už mnoho o hromadnom presune údajov Musíme však veľmi jasne skonštatovať, že či v mandáte musí byť zakotvené, ako a kedy sa tento problém vyrieši, pretože inak bude veľmi ťažké obhajovať tieto princípy, najmä vzhľadom na aspekt, ktorého sa držíme. Uznesenie Európskeho parlamentu to eh, spomína v dvoch bodoch. Rokovací eh, mandát iba v jednom bode. Je potrebné, aby sme tento problém nejakým spôsobom vyriešili. Ďakujem pánovi Alvarovi. A teraz má slovo pán Čarnecký. Poprosím vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už dva dni vedieme rozpravu pred ministrami 27 členských štátov, ktorí budú viesť rozpravu o tých istých záležitostiach. Naše stanovisko by malo byť vykonanie istého politického tlaku. V tejto rozprave hovoríme o probléme mandátu na rokovanie z USA, keď máme len dva mesiace a týždeň na to, aby sme s rokovaniami začali medzi USA a Európou. A Európska komisia nie je až taká pružná, so všetkou úctou voči pani komisárke, žia- nenavrhla komisia žiadne riešenie, alternatívne riešenie. To znamená, že buď, musíme buď prijať alebo odmietnúť to, čo pred nami leží na stole. A to nie je v duchu Európskej únie. To nás nevedie nikam. Je to slepá ulička. Samozrejme, som za spoluprácu, ale podrobnosti sú častokrát oveľa dôležitejšie ako hlavná línia. Neobhajujem tú chartu základných práv, ale otázka znie, čo sa stane, ak táto dohoda je kontradiktorná voči charte európskych práv. Ďakujem. Slovo má pán Bafton. Vážený pán predseda, pre mňa je šokujúce, že táto komisia trvá na tom, že citlivé finančné informácie o miliónoch nevinných európskych občanov sa budú zasielať do USA vrátane občanov z Británie. My odmietame tento návrh. Myslím si, že to nie je o tom, ako lepšie manažovať SWIFT, ale myslím si, že je to o tom, že SWIFT by nemal existovať. Som absolútne proti porušeniu práv svojej vlastnej vlády, som proti tomu, aby takéto osobné informácie sa poskytovali do Ameriky. Poskytovanie takýchto informácií je tancovanie na tenkom ľade a znamená to, že Európa má veľkého brata, Big Brother. Takto to bolo celé roky, je to dlhšie ako život jedného človeka a Tvrdili nám, že po piatich rokoch sa citlivé informácie vymažú. Už však zazneli obvinenia, že tieto údaje sú používané namiesto boja proti terorizmu na podporu ekonomických záujmov Ameriky a odovzdávanie týchto dát veľkým korporáciám. Dočasná dohoda bola schválená minulý rok Európskou radou, hoci pod Lisabonskou zmluvou aj parlament mal čo povedať do veci. Parlament odmietol túto dočasnú dohodu a výbor pre občianske slobody jasne povedal, že je proti. Myslím si, že táto dohoda a táto rozprava ukazuje, ako si vážite občianske slobody ľudí, vrátanie krajiny, odkiaľ som ja Wales, a vrátanie všetkých v Spojenom kráľovstve. Ďakujem. A teraz pani Monika Majer na dve minúty. Vážny pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na rozdiel od svojho e, predrečníka by som e, aj komisárke, Redingová aj komisárke Malstrom poďakovala za ich úsilie, ktoré vykonali v tomto smere a, a ako sa snažili vyriešiť problémy, ktoré pomenoval parlament e, v oblasti bezpečnosti a dôvernosti údajov a ako sa snažili od nich rokovať so Spojenými štátmi. Chcem poďakovať aj za to, že v mandáte už sú dosť pokryté spracované um, problémy, o ktorých hovorili viacerí kolegovia a že um, najmä čo sa týka oblasti zohľadnenia aj z oblasti reciprocity, že toto sa už rieši. Podľa mňa je dôležité, aby po piatich rokoch eh, bolo možné rokovať o vymazaní údajov, pretože nie je možné, aby sa tieto údaje uchovovali väčšine. Mm, podľa mňa je dôležité venovať sa aj otázkam prípadných eh, platení pokút. Ak budú takéto údaje zneužité na nevhodné účely, aby, je, aby bolo možné rokovať eh, o možných postihoch, eh, aby sa tieto údaje využívali výlučne na účely boja proti terorizmu. Podľa mňa je dôležité aj venovať sa téme vlastného systému TFTP. A nemali by sme dlhodobo uh, povoľovať hromadné presuny údajov. To nemá nič dočinenia s nedôverou, ale predovšetkým s tým, že z dlhodobého hľadiska chceme byť na rovnakej úrovni a rovnocenní partnery e, so Spojenými štátmi a iba údaje, ktoré sú určené na boj proti terorizmu, e, chceme si vymeniť so Spojenými štátmi a chceme, aby sa dodržiavala v každom prípade reciprocita. V tejto súvislosti chcem požiadať komisiu, aby sa vyjadrila, ako sa teraz stavia k téme vlastného systému TFTP spoločne v rokovaniach s radou. Ďakujem pekne, pani e, Holmajer. Teraz e, pani Fajon. Hvala predsedujúči. Terorizm je še vedno jedno od... Ďakujem, pán predseda. Terorizmus je stále jednou z najväčších hrozieb bezpečnosti EÚ potrebujeme začať rokovania s Spojenými štátmi o výmene finančných informácií, ale nie za každú cenu. Nová dohoda musí chrániť údaje európskych občanov. Potrebujeme dosiahnuť lepšiu dohodu, ktorá vezme do úvahy ľudské práva a zároveň vyrieši problém transferu hromadných dát miliónov európskych občanov. Budúca dohoda musí vychádzať z reciprocity, to znamená, že americké úrady by mali posielať podobné dáta o finančných transakciách do Európy, ak sa Európa rozhodne, že bude mať program, vlastný program monitorovania terorizmu. Ja si myslím, že komisia s týmto môže len súhlasiť. Táto nová dohoda musí prísnejšie zaručovať transfer týchto údajov do tretich krajín. Keď umožníme USA, aby odoslal takéto údaje akékoľvek ďalšej krajine, toto nie je dobré kritérium. Musíme v tomto ohľade sa ochrániť. Dáva zmysel aj to, že krajiny, z ktorých údaje pochádzajú, by mali súhlasiť s tým, že tieto údaje sa budú preposielať do tretich krajín. Jednoducho musíme e, postaviť celý nový systém. Aké nástroje môžeme použiť na to, aby sme odmietli transfer dát do tretich krajín? Nemala by takáto požiadavka byť naozaj rozumná a priateľná? Nemáme žiadny takýto program na ochranu proti terorizmu pri sledovaní financovania terorizmu a preto sa spoliehame na Spojené štáty, že túto robotu za nás urobia. Myslím si, že Rada v spolupráci s americkými úradmi by sa mala dohodnúť, aby naše záruky boli vyššie. Nemali by sme rozširovať to, túto, toto privilegium aj na iných, keď ide o ohrozenie našej bezpečnosti. Ďakujem. Ďalší rečník, minúta a pol, pani Cecilia Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre nás, liberálov, od konca druhej svetovej vojny bolo veľmi dôležité hovoriť o transatlantických vzťahoch medzi Európou a Spojenými štátmi americkými. Sme za, chceme spoluprácu vo všetkých oblastiach. Ale kedykoľvek ide o spoluprácu, vždy sú isté úskalia, ktoré treba prekonať. Jedna z komplikácií doteraz bola nárok ľudí na osobnú integritu, na ochranu ich súkromia. Myslím si, že čas nám ukázal, že bolo dobre trvať na takomto princípe a že bolo dobre, že Európsky parlament odmietol dočasnú dohodu SWIFT EU ctí demokraciu, otvorenosť, transparentnosť a my v tejto snemovni veríme v tieto princípy. Postupy okolo SWIFT boli ďaleko od dokonalosti, je tu ešte veľký priestor na zlepšenie, Európsky parlament to dal jasne najavo. Ak chceme, aby prišlo k dohode o novej permanentnej dohode, tak máme isté kritéria. Je to predmetom rozpravy, je tu uznesenie a tieto kritéria treba rešpektovať. Až potom je možné hlasovať. Máme tu ciele, ktorými je bezpečnosť, súkromie. Sú to dôležité ciele. Máme za sebou dejiny. A preto verme a buďme aktívni smerom k tomu cieľu, ktorý veríme. Dohoda o Swifte bude dobrá dohoda, pokiaľ bude dostatočne zabezpečená a pokiaľ bude poskytovať ochranu a bezpečie občanom Európskej únie. A to je to dôležité. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz má slovo pani Silvi Guillaume na dve minúty. Nech sa páči. Všetci budeme súhlasiť, že boj proti terorizmu musíme zdieľať a EÚ sa musí svojej časti zmocniť, ale tiež pre nás je veľmi dôležité, aby práva európskych občanov a predovšetkým právo na ochranu osobných údajov boli rešpektované. Musíme na tom nástojiť a to nie je len o posolstvo určené komisii a rade, ale samozrejme aj americkým orgánom, s ktorými sa má nová dohoda diskutovať. Rada by som zdôreznila jeden bod, ktorý je podľa mňa základnou požiadavkou. Ide o otázku uchovávania údajov americkými orgánmi. O tom, čo sa uvažuje e, v súčasnosti, je podľa mňa disproporčné a preto je tu otázka, na čo tak dlho na 5 rokov uchovávať údaje, ktoré sa nebudú využívať. Nebolo by možné obmedziť toto trvanie na menšie obdobie, a v iných prípadoch v mandáte vôbec nie je určené e, uchovávanie údajov. Niekde sa hovorí aj o viacerých rokoch. Bolo by potrebné mať stanovené adekvátne obdobie v súvislosti s tým, ako dlho bude prebiehať vyšetrovanie alebo konkrétny súdny proces. E, je možné, že by sa tieto údaje využívali aj na iné ciele než na boj proti terorizmu? Ak áno, na aké? Rada by som vedela, aby rada a komisia odpovedala na tieto otázky, pretože sú podľa mňa rozhodujúce a Európsky parlament potrebuje tieto informácie, e, ak sa má vyjadriť e, k tejto dohode. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, drahej kolegyni. A slovo má pani, na, pani Natali Grisbeck. Ďakujem. Pani komisárka, kolegovia. Veľmi významný krok sme urobili pred dvomi rokmi, pred dvomi mesiacmi, keď sme zamietli predbežnú dohodu, keďže som 27. rečničkou, tak len opakujem to, že by som rada zdôraznila, že mnohí veľmi liricky označili túto etapu európskej demokracie ako prvý deň existencie Európskeho parlamentu v rámci Lisabonskej zmluvy. Bola to skutočne, bolo to skutočne historické víťazstvo, pretože rešpektovanie súkromného života a slobod európskych občanov boli významné ale e, bol to aj významný krok pre kompetencie EP a bol to aj veľký moment odvahy pre našu spravodajkyňu Henis Plasker, ktorú by som pri tejto príležitosti rada pozdravila a uvítala jej rozhodnosť. Tiež treba pripomenúť ďalšie zásadné prvky, ktoré ukazujú na to, ako sme navzájom závislí v boji proti terorizmu a je potrebné, že treba nájsť rovnováhu medzi otázkami bezpečnosti a osobnej slobody. V rámci nového rokovacieho mandátu budeme potrebovať e, vyrovnanú e, dohodu, ktorá bude rešpektovať práva a zároveň e, E, taký text, e, ktorý umožní e, našim občanom nájsť takú vedúcu líniu otázky, ktorou je ochrana občanov. Naša politická vôľa musí ísť správnou cestou, cestou práva. Nebudem sa vrácať k recipročnosti, proporčnosti a tak ďalej, ale Eh, želám si, aby sme boli veľmi opatrní a pozorní. Eh, režim postupovania masívneho alebo hromadného postupovania údajov, na to treba dávať pozor. Právo na opravu údajov, právo na stiahnutie údajov, rovnako ako právo na odvolanie my spolu musíme nájsť túto rovnováhu medzi tými princípmi bezpečnosti a zároveň osobnej slobody. Ďakujem pani Grisbeková. Nezabúdajte na rečnícky čas. A teraz 1,5 minúty pán Enčiu. Pán predsedajúci EÚ uznáva význam postupovania údajov v rámci boja proti terorizmu. Naša politická skupina podporuje všetky aktivity, ktoré budú viesť k prevencii a zastaveniu terorizmu. My zastupujeme záujmy európskych občanov, kvôli tomu sme boli zvolení a preto ich musíme obraňovať, obraňovať ich slobody, slobody, ktoré sú zakotvené v základných dohovoroch a zmluvách. A o tom nie je možné rokovať Ehm, proporčnosť údajov, recipročnosť, e, neustála kontrola a prístomnosť EPP v tomto procese. Som toho názoru, že e, eventuálny európsky orgán, ktorý by mal analyzovať tento postup, to by bolo e, dobré, aby parlament takýmto spôsobom získal záruku kontroly nad týmto postupom a aby sa postupovali len údaje skutočne podozrivých. Len takýmto spôsobom sa európsky občania budú môcť odvolať na európske orgány. Potrebujeme neustále informácie o tom, akým spôsobom sa rokuje o tomto o tejto zmluve. Len takýmto spôsobom môžeme potvrdiť rokovací mandát a poukázať na e, eventuálne nedostatky a takýmto spôsobom tiež vyriešiť eventuálne nezhody názorov. A preto navrhujem, aby sa organizovali informačné e, schôdze v Európskom parlamente alebo na úrovni národných delegácií s americkými partnermi, ktorí by boli akreditovaní v členských štátoch alebo na úrovni EÚ. Ďakujem. A teraz pán Charles Gerenc na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Súboj medzi parlamentom a komisiom v téme návrhu dohody SWIFT môže mať zmysel za podmienky, že zbera postupovanie o bankových údajov bude slúžiť len na boj proti terorizmu. Už veľmi často sa tu toto opakovalo, ale prax nám ukazuje, že pokiaľ ide o využívanie osobných údajov, to nie je až také isté. E, americké spravodajské orgány poznajú nejakého podozrového teroristu, ale rovnaké informácie nemajú vždy ich e, európsky kolegovia. Podľa toho, ako správne sa budú a cieľene zbierať osobné údaje o tom, akým spôsobom budú kontrolované a o tom, či sa bude rešpektovať princíp reciprocity pri informovaní orgánov, od toho bude závisieť, aký ja zaujímam postoj k tejto téme. Tiež si myslím, že by bolo rozumné uvažovať o najlepšom spôsobe, ako rešpektovať hore uvedené podmienky a Európsky parlament by sa mal týchto úloh zmocniť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz na 1,5 minúty dávam slovo pánovi Derosovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto rozpravu za prítomnosti Rady a komisie o návrhu mandátu. Vítam návrhy komisie a to, že zareagovala mnohé obavy, ktoré vyjadril tento parlament ale je mi ľúto, že kvôli okolnostiam mimo našej kontroly sme nemohli vypracovať stanovisko k tomuto mandátu 6. maja. Tomu tak bude, ale apelujem na radu, aby nepodpísala dohodu pred týmto dátumom. Súhlas tohoto parlamentu je požiadavkou Lisabonskej zmluvy a takisto je to v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd. Je to mimoriadne dôležité uvedomiť si e, túto váhu a naozaj, keby sa druhýkrát odmietla táto dohoda, poškodilo by to vzťahy medzi USA a EÚ. Čo sa týka hromadných údajov a kontroly citlivých údajov, toto by sme si mali ponechať pod svojou kontrolou. Ja zatiaľ nie som spokojný s tým, čo sa navrhuje. A ja si myslím, že by sme sa mali vysporiadať s týmito obavami najprv. Samozrejme, že je dobré, aby bola úzka súčinnosť medzi Amerikou a Európou v tejto veci, ale táto spolupráca musí vychádzať zo vzájomného rešpektu k právam občanom. Ďakujem. Pán Derosa. Ďakujem. A teraz pristúpime k spontánnym vystúpeniam. A dáme slovo pánovi Kristianovi Predovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako mnohí tu dnes povedali, boj proti terorizmu je spoločná kauza v Európe a na svete, ale e, byť alebo postoj proti USA nie je našim spoločným stanoviskom a ja si nemyslím, že by tento protiamerický postoj by mal znamenať ako prvý deň existencie EP. My by sme nemali blokovať túto dohodu o boji proti terorizmu. Ja by som rád hovoril o potrebe dôvery vo vzťahoch s USA. Máme spoločných nepriateľov a títo zneužívajú nedostatky a nedôveru v našich vzájomných vzťahoch. Údaje SWIFT by sa mali využívať práve na boj proti terorizmu. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, napríklad v oblasti e, obchodovania s drogami alebo špionáži. E, ale v každom prípade by sme mali Američanom dôverovať. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Zeber na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že Niekoľko vecí um, v transatlantickom partnerstve um, môžeme považovať za základ našej politiky a taktiež spoločný boj proti terorizmu, ale tiež spoluprácu európskych inštitúcií. Faktom je však aj to, že Lisabonskou zmluvou sa dostali nové právomoci my ako Európsky parlament a tieto práva najmä na ochranu našich občanov by sme mali využívať. Jedno právo e, sa týka základných práv našich e, občanov, e, ochrany ich života, ale tiež ochrany súkromnej sféry. Preto sme za to, aby špecifické presuny údajov prebiehali, ale hromadné presuny dát by nemali byť podporované. Je potrebné sa uistiť, aby existovala rovnováha medzi týmito základnými právami, ale tiež, aby vládla reciprocita. Čo sa týka proporcionality, a aby sa zavedla minimálna miera bezpečnosti. E, rád by som sa obrátil na predsedníctvo na zástupcov rady. Dnes do poludnia, prosím vás, kde ste boli, keď sme hovorili o absolutóriu e, za rok 2008? To je predsa jedna z najzákladnejších e, kapitol vášho programu a neboli ste pritomní. Kolega na paro... Ďakujem pánovi kolegovi a teraz dávam slovo pánovi Bronsovi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Jeden z základných otázok je e, tie hromadné údaje, či by sa mali presúvať alebo nie, alebo či by sa mali poskytovať, e, alebo či by sa to mali týkať iba jednotlivcov. E, isté skupiny, ktoré sú spojené s terorizmom, na nich by to mohlo byť namriené, ak napríklad rybári z okny začnú sa radikalizovať a začnú zabíjať nielen ryby, ale aj ľudí, tak by sme sa mali zamerať na nich ak e, starnúci, e, obézni, e, šediví učitelia sa začnú venovať teroristickej činnosti na svojich študentoch a nebudú ich iba nudiť k smrti svojim monotónnym hlasom, tak práve oni by mali byť cieľom našej pozornosti ale táto pozornosť sa týka e, skôr diskriminačného prístupu. E, podľa mňa je to zdravý e, rozum. Musíme však rozlišovať medzi údajmi, ktoré sa týkajú týchto nebezpečných skupín a jednotlivcov, ktorí sú nevinní. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Rojtová. Pane predsedo, pán Pán predsedajúci, jedným z veľmi efektívnych nástrojov v boji proti terorizmu je výmena finančných tokov. Lavica vo februári odmietla dohodu, ale nenavrhli nejaký vhodnejší rámec pre bezpečnostné zložky a skomplikovali prácu polície. Teraz musíme spojiť sily, aby sme vytvorili definitívnu zmluvu. Oceňujem, že dnes komisia a rada e, e, komunikujú otvorenia a preto sa pýtam pani komisárky, či je potrebné prevádzať mesačne 90 miliónov údajov a tiež sa pýtam, ako sa naši občania budú odvolávať pri amerických orgánoch v prípade podozrenia o zneužitie údajov a kto bude tieto údaje postupovať americkej vláde. Mal by to byť nezávislý justičný orgán na základe dohody o vzájemnej e, justičnej pomoci a nemal by to byť Europol, ktorý nemá ani dostatočné právomoci. Prioritou by mal byť boj proti terorizmu, ale nie je možné obchádzať chartu základných práv, ktorá má garantovať ochranu osobných údvajov. Verím, že bezpečnou e, zárukou e, budeme postupovať aj v sporných prípadoch. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz dávam slovo pani Jatemaki. Nech sa páči. Vážne kolegyne, kolegovia, dnešná rozpráva ukazuje, že práva občanov a boj proti terorizmu sa nedajú ľahko zjednotiť. Dohoda SWIFT, o ktorej opäť dnes diskutujeme, ešte prehlbuje problém obhajoby našich občianských práv a taktiež otázky bezpečnosti, do ktoré musíme investovať. Návrh mandátu komisie ešte stále hovorí o prenose, o hromadnom prenose údajov medzi EU a USA. Čo sa týka uskladňovania údajov, tieto sa budú ešte stále uskladňovať na príliš dlho, preto mám dve otázky. Či táto bilaterálna dohoda je časovo obmedzená, ak áno, na ako dlho a na aké dlhé obdobie e, sa bude vzťahovať to mazanie, e, pravidelné mazanie údajov. E, teraz pani Waterman, ste sa trošku unáhlili ale predsa len dostanú slovo všetci. A teraz príde na rad pani Meky, Ďakujem pekne. Um, myslím si, že tento boj proti terorizmu je dôležitý a Európska únia sa musí zúčastniť tohto boja, ale nemôže tento boj prebiehať e, tým, že budeme šliapať po ľudských právach, pretože dodržiavanie ľudských práv je jeden zo základných európskych hodnôt a mali by sme e, to považovať aj za hlavný činiteľ, ktorý bude spájať aj naše transatlantické vzťahy. Je dôležité, aby transatlantická spolupráca fungovala, ale musí fungovať recipročne a musí byť založená na vzájomnej úcte. Výmena údajov musí byť zjednotené a ešte rada by som zdôraznila opätovne, že boj proti terorizmu a v mene tohto boja nesmieme šliapať po ľudských právach. a k tomu totiž to dôjde, tak e, ustúpime v podstate teroristom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Medelčeva. Ďakujem, pán predsedajúci, pán López Garido, pani komisárke. Ja by som rada gratulovala orgánom návrhu texty medzi EU a USA o výmene bankových údajov. Toto uznesenie e, rovnovážnym spôsobom zachytáva bezpečnostné aspekty, ale aj rešpektovanie základných práv európskych občanov, vytvorenie európskeho orgánu, ktorý e, by mal na starosti kontrolu e, tohto procesu a údajov. To je, myslím, veľmi dôležité. To by nám umožnilo vyriešiť veľa v patovej situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, predovšetkým v prípade masového postupovania údajov. E, nesmieme tiež zabúdať na princíp recipročnosti a uvažovať o tom, ako dlho sa budú tieto údaje uchovávať v USA Dohoda SWIFT je istým spôsobom meradlo e, našej demokratickosti a musíme e, v tejto skúške dobre obstáť v očiach našich občanov. Ďakujem. Ako posledný rečník v rámci Catch aj pán Van Denkamp, nech sa páči. Nie? No keď nie, tak nie. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Lópezovi Garedovi v rámci mene rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí po taliansky pán López Garido. Chcel by som poďakovať eh, a teda eh, reagovať eh, na pána Zibera. Ja som na rozprave o absolutóriu bol prítomný a aj som vystúpil v tejto rozprave. Ten, kto nebol prítomný, bol možno on, ktorý ani teraz v tomto momente nie je prítomný, pred chvíľou odišiel. Ja by som len rád dodal, že dnešná rozprava bola podľa mňa veľmi konštruktívna. Myslím, že odráža, že je tu skutočný duch spolupráce na oboch stranách alebo na všetkých implikovaných stranách, tak zo strany Európskeho parlamentu, komisie, rady, tak ako uznali, a ja im za to ďakujem, spravodajkyňa pani Henis Plaschert. Ďakujem jej za tej duch spolupráce a ja som rád, že ona to aj takto verejne vyjadrila, že tu tento duch spolupráce existuje a bez pochyby tak mandát, ako o ňom hovorila pani komisárka, a ako aj mandát, ktorý sa bude schvalovať v rade, budú určite brať do úvahy obavy a znepokojenia, ktoré zazneli vo vašich vystúpeniach. Mohol som skonštatovať, že je tu určité množstvo problémov, ktoré vás veľmi znepokojujú a ja vás môžem uistiť, že práve tieto konkrétne obavy budú súčasťou usmernení pri rokovaniach, ktoré rada schváli. Tieto rokovania bude viesť komisia a vyústi to v niečom, čo bude schvalovať rada aj parlament. A v týchto usmerneniach bude v prvom rade Problém, ktorý sa tu neustále opakovane zjavoval, pokiaľ ide o masové postupovanie údajov, pán Albrecht, Busutil, Zíper, Sargentini, pani Svensson, pán Paška, pán Derosa a ďalší a ďalší túto otázku spomenuli. Ja by som vám rád povedal, že samozrejme my nemôžeme pripustiť masové, nediskriminované e, postupovanie údajov. Ide o to, aby sa postupovali údaje, ktoré sa budú exkluzívne vyžadovať na to, aby sa e, zabránilo teroristickým činom a aby sa bojovalo e, teroristickým činom, alebo aby sa zabránilo financovaniu terorizmu, alebo údajom, ktoré budú žiadané individuálne na konkrétne prípady, keď bude odôvodnené podozrenie, že dotyčná osoba má napojenie na terorizmus alebo na jeho financovanie. Takže nehovoríme o nejakom masívnom postupovaní údajov, ale hovoríme o konkrétnom cieli a o konkrétnom subjekte. A tento cieľ a subjekt jasne označujú, delimitujú e, to množstvo údajov. A navyše bude fungovať európsky orgán, prostredníctvom ktorého sa budú tieto údaje vyžadovať a potom samozrejme bude prebiehať aj kontrola, kontrola povolovania týchto údajov a spôsob, akým bude táto dohoda fungovať. Takže ja si myslím, že všetky tie zložky toho pucle do seba e, zapadajú a dostatočne odpovedajú na vaše znepokojenia. Tiež sa hovorilo o dobe uchovávania údajov. Toto obdobie je stanovené na približne 5 rokov, pretože je jasné, že je potrebné mať minimálny čas na uchovávanie týchto údajov, ale to z dôvodu účinnosti. Ale je to, bude to najmenší možný čas. Budeme sa snažiť tento čas neprekročiť a budeme ho konkretizovať aj na základe cieľa pretože inak by to nemalo význam vždy, keď budeme brať do úvahy ten konkrétny cieľ, s ktorým sa tieto údaje uchovávajú. Samozrejme, rovnako nesmieme zabúdať na možnosti prístupu k týmto údajom, možnosti opravy týchto údajov. Pán Koejo, ktorý tu e, nie je, Tento to veľmi presne naznačil. A tiež vám musím povedať, že rokovacie usmernenia sú rovnaké, ako navrhla pani komisárka vo svojom rokovacom mandáte. Teda právo na prístup, na opravu údajov, to všetko bude zabezpečené a bude to zachytené v podpísanej dohode. Rovnako tam bude aj princíp potreby a proporčnosti. Či už v tých usmerneniach, ako aj v texte Rovnako tam bude zakotvená možnosť administratívneho a súdneho odvolania a to bez rozdielu, či už pôjde o štátnu príslušnosť alebo akýkoľvek iný dôvod. Takže táto možnosť odvolania tam určite bude. Môžem uistiť e, pani Boskúr a ďalších. Navyše tam bude absolútna recipročnosť. To je jedna z tém, ktorá sa v minulej rozprave e, toľkokrát opakovala. Bude tam absolútna reciprocita z USA a to je jedna z ďalších charakteristík týchto rokovacích usmernení, ktoré bude rada schvalovať a ktoré sa zhodujú s vašimi príspevkami, ktoré sa zhodujú s textom uznesenia pani Henis Plaskert. A ja by som rád upozornil na absolútny záväzok rady, že schválime mandát, ktorý bude ochraňovať základné práva európskych občanov, ktorý bude aplikovať a ktorý bude absolútne v zmysle a bude rešpektovať literu základného dohovoru ľudských práv, Európskej charty ľudských práv a ďalších dokumentov, ktoré EÚ v blízkych mesiacoch podpíše. Ďakujem za pozornosť, pán predsedajúci. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz dávam slovo pani komisárke. Nech sa páči, pani Malstromová. Vážení poslanci, myslím si, že to bola konštruktívna rozprava. Vypočuli sme si pozorne každého, ktorý, kto sa vyjadril. Rada už odpovedala na mnohé otázky, ktoré tu boli vznesené. Dotknem sa iba niekoľkých vecí, pretože je dôležité, aby sme si čo najviac veci vyjasnili. Tieto údaje sa budú kontrolovať cez EÚ. Budeme mať možnosť si vybrať náhodné vzorky a preskúmať, či sa s nimi nakladalo podľa dohody. Musíme však rozumne veriť, že cieľom monitorovania týchto údajov je naozaj boj proti terorizmu. Treba pamätať, že monitorovanie týchto údajov je pod kontrolou tých, ktorí dohliadajú na celý systém SWIFT už teraz. A kým sa niečo poskytne ďalej, treba na to súdny príkaz, súdne povolenie. A USA musí takisto počúvať takéto pravidla. Sú tu isté administratívne pravidla, právo. V rámci tohto rámca sa budeme pohybovať. Nechcem teraz ísť do podrobností, ale samozrejme, že to bude veľmi dôležitou súčasťou rokovaní. Musíme vyriešiť tento aspekt aj e, reciprocitu a prístup. Údaje nebudú posúvané ďalej tretím stranám jedine, že prebehne dôkladná analýza nejakej požiadavky a samozrejme, že účelom bude boj proti terorizmu, iba boj proti terorizmu. Európsky občania budú chránení prostredníctvom systému inštitúcií a ich práva budú rešpektované. USA, ktoré žiadajú o presun údajov, sú už istým spôsobom vyselektované údaje. Už teraz sú podmienky, že musí ísť o podozrenie z terorizmu, to znamená, že len zlomok údajov sa presúva, nie všetky údaje a Ostatné údaje zostanú v anonimite. Budeme sa snažiť znížiť a preskúmať možnosti, aby sa toto zneužilo a preskúmať ďalšie pravidla. Každý, kto bude chcieť mať prístup k týmto údajom, musí prejsť naozaj prísnym preverovaním. Existuje tým zo strany EÚ, ktorý bude mať možnosť na základe náhodnej vzorky si preveriť, či sa s dátami nakladá ako treba a pokiaľ tomu tak nebude, EÚ bude mať právo okamžite zastaviť transfer údajov. Stení poslanci, verím, že môžeme konať rýchlo a napriek tomu dospieť k dobrej dohode. Samozrejme, že sú tu bezpečnostné rizika, ktoré musíme brať do úvahy, ale na mnohé otázniky, ktoré sa týkajú ochrany dát, je možné odpovedať. Americká strana ukázala otvorenosť, sú ochotní spolupracovať s nami rýchlo s nami spolupracovať, byť tvoriví a nachádzať odpovede na otázky, ktoré im položíme. Tým z Európskeho parlamentu budúci týždeň pocestuje do USA. Dúfam, že položí mnohé otázky a dostane mnohé odpovede. Akousi paralelnou koľajou k tomuto všetkému je otázka, či máme mať náš vlastný európsky systém sledovania financovania terorizmu. Toto je veľmi dôležitá rozprava, ktorú treba hlbkovo preveriť v rámci Európy. To nie je súčasťou terajšieho vyjednávania. Ak sa takéto niečo stane a bude tu paralelný systém sledovania financovania terorizmu v Európe, Amerika nám iste pomôže a je to istý protinávrh. Ja viem, že Európsky parlament je veľmi aktívny a teší sa na rozpravy aj na túto paralelnú rozpravu. Ďalšia paralelná záležitosť je práca, ktorú odvádza kolegyňa Vivian Redingová, ktorá sa pokúša skoncipovať dlhodobú dohodu o ochrane dát a výmene dát z USA. Toto si treba tiež doplniť do celkovej skladačky. Sopka na Islande je niečím, čo nám spôsobilo mnohé problémy a ďalším ľuďom na celom svete, problémy s cestovaním a takisto Európskemu parlamentu, ktorý nie je uznašania schopný a nemôže hlasovať. Je tu predsedníctvo, som tu ja, sú tu mnohé služby. Vzali sme do úvahy to, čo odznelo na rozprave. Zistili sme, že dokumenty sú podpísané štyrmi politickými skupinami, existuje tu uznesenie, ministri sú s ním oboznámení a ak posunieme rozhodnutie e, v rade o dva týždne, stratíme dva veľmi dôležité týždne. Američania sú konštruktívni, sú ochotní, ale to rokovanie nebude jednoduché, bude to zložité rokovanie a my tento čas dvoch týždňov potrebujeme využiť na rokovanie a uzavrieť dohodu čím skôr a tak, aby bola čo najlepšia. Boli by sme radi, aby Európsky parlament odhlasoval túto dohodu pred letnou parlamentnou prestávkou a preto je potrebné začať s vyjednávaním čo najskôr. Poprosím vás o pochopenie. Chcem vás uistiť, že aj predsedníctvo, aj komisia obozretne postupujú v tejto veci a ako už povedalo predsedníctvo, zahrnieme všetky výhrady, ktoré odzneli a pripomienky do našich rokovaní z USA. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Malostromovej. Uzatváram bod tejto rozpravy a hlasovanie bude na 1. majovom plenárnom zasadnutí. A teraz podľa programu pristúpeme k vyhláseniu Rady a komisie.